Bonsoir à toutes et à tous depuis le Parlement européen. Dobrý večer, eh, želám všetkým tu z Európskeho parlamentu v Bruseli. Eh, vítajte na eh, našej diskusii naživo budeme tu mať prepojenie aj s, Buk- z Bukurešťou, kde asi pred hodinou sa uzavre, uzavralo hlasovanie. Teraz k mojim hostom. Je tu podpredseda Európskej komisie Jacques Barrot, ďalej Rainer Hoffmann, podpredseda Európskej konfederácie odborových zväzov, ďalej Filip de Buk, e, e, riaditeľ General Business Europe, ďalej potom Robert Manchin, e, riaditeľ Galupovho ústavu, ak nám môžete vy povedať niečo o posledných vývojových trendoch, o trendoch e, e, v, týchto voľbách, takisto účasť. Pokiaľ ide o účasť, e, veľké obavy existovali v súvislosti s, s tým, že bude veľký pád v porovnaní s rokom 2004, ale to sa neudialo, ako už teraz vidíme len do určitej miery v niektorých krajinách sa tak naozaj stalo ale vo veľkých krajinách, ako napríklad v Nemecku, e, to bol posledný výsledok, ktorý som videl, e, bol len rozdiel o akési, akéhosi pol percenta medzi rokom 2004 a 2009. V niektorých krajinách e, sme si všimli nárast dokonca, napríklad veľký nárast v Bulharsku, veľký nárast v Lotyšsku, teda v krajinách, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté, eh, alebo kde sme očakávali najväčšie obavy. Dokonca aj Írsko, ak, ak eh, mám správne údaje, eh, má najvyššiu účasť za posledné obdobie, dokonca 61%, k tomu sa ešte vrátime. Ďakujem vám. A teraz pán Baro, pán podpredseda komisie, vítajte. Myslíte si, že spoločný trh 27 krajín sa dá bez sociálnej Európy eh, spravovať? Nuž potrebujeme, eh, musíme spájať eh, dynamický trh, ktorý na jednej strane má v sebe hospodárskú súťaž, ale na druhej strane musíme zohľadňovať sociálnu dimenziu. A to je to, čo bude musieť realizovať aj nový parlament spolu s novou komisiou, budú musieť spájať dynamiku tohto trhu budeme musieť ísť ešte ďalej. Na jednej strane tu musí byť liberalizácia hospodárskej súťaže, ale na druhej strane, ako som povedal, sociálna dimenzia. A to všetko si vyžaduje e, väčšiu mieru zdrojov, oveľa jednoduchšie postupy na intervencie, na zasahovanie a treba predovšetkým bojovať proti nezamestnanosti. Potrebujeme ľudské zdroje, e, potrebujeme e, musíme naďalej e, za, za, zabezpečiť, aby pr pracujúci mali svoje miesta. Hlavnými aktérmi v tejto Európe e, e, sú tí, ktorí uspievajú vo v, vytvára, vytváraní sociálnej Európy. Nehovorím len o politikoch, ale aj o ľuďoch, ako ste vy. Nehovorím, že e, európske odbory vždy len podporovali túto tendenciu. Do určitej miery si myslím, že je uspokojivé, že účasť e, e, sa nezvýšila ešte ďalej. Nemôže to byť uspokojivé, bolo to príliš nízke ale e, je, bude to oveľa silnejší Európsky parlament. Je tu veľká kríza, ktorá bude e, vedieť veľkým mieram napätia na pracovnom trhu a Európska únia musí dokázať, že ne, nemôže byť úspešná len v tom, že vytvorí spoločný trh, to je síce dôležité, a že vytvorí spoločnú menu, ale musí tiež posilniť sociálnu dimenziu, potrebujeme nový, novú sociálnu e, integráciu Pán Debuk, je to nový projekt mať takúto silnú sociálnu dimenziu, silnú sociálnu Európu, pokiaľ ide o európske spoločnosti. Je v záujme Európy mať silný európsky vnútorný trh. A to sme v minulosti dosiahli mnohými e, sociálnymi pozitívnymi dopadmi. Vytvorili sme milióny pracovných miest a otázka sociálnej Európy teda nie je otázkou toho, koľko pravidiel, predpisov e, príjmete, koľko vytvoríte zmluv a kontraktov. To sa dá robiť aj na národnej a úrovni a, a miestnej úrovni. Prepačte, musím vás prerušiť, pretože sa musíme teraz pozrieť na to, čo sa deje v Rumunsku. Máme e, priame spojenie s, kole, s kolegom Nikoleskom a pozrieme sa na to, aké trendy e, možno vidieť v Rumunsku. Pán Nikolesku, vitajte. Mohli by ste nám e, povedať čosi o najnovším, e, najnovšom vývoji v Rumusku? Áno, e, dve najdôležitejšie strany, sociálna demokratícia a liberálna demokratická strana. Na, e, na pravej strane spektra majú podobné výsledky okolo 30 potom opozičná liberálna strana na treťom mieste e, má 7 ale dôležité je to, že predbežné čísla hovoria o tom, že extrémna pravica má 7 a s veľkou pravdepodobnosťou bude zastúpená v Európskom parlamente. Pred so pár rokmi totiž e, neúspeli Myslíte si, pán Nikolesku, že sú tu určité, eh, že, že to možno pripísať negatívnym dopadom tej krízy, eh, eh, hospodárskej krízy, predovšetkým ten veľký príklon k extrémnej pravici, je práve toto dôsledkom? Áno, možno to tak e, poňať, pretože e, to bola ich kamp, e, kampaň, opierala sa práve o sociálne problémy. Bola to téma, táto téma hospodárskej krízy nebola až tak veľmi diskutovaná, pretože tie dva, dve kľúčové strany sú spojené vo veľkej, veľkej vládnej koalícii, lavica i pravica a táto e, kríza, hoci je prítomná v témach v, v Rumunsku, nie je, to, nie je to také dôležité ako v iných krajinách. Nezamestnanosť e, v Rumunsku je len 5%, to je veľmi nízke číslo v porovnaní napríklad so Španielskom. Tak, e, Napríklad Dácia, ktorá vyrába značku Logan, e, vyrába čoraz viac vozidiel, takže to je trend od začiatku roka a treba povedať, že vo Francúzsku a v Nemecku, kde sú rôzne e, odštiepené závody, e, je situácia iná. To znamená, že veľmi dobre sa predávajú vozidla tu v Rumunsku aj všade inde v, Euró- v Európe práve z Rumunska. Ďakujeme pánu Nikoleskému z Rumunska. V Systém toho protekcionizmu pre e, automobilový priemysel je v mnohých krajinách. Je, to, je možné povedať, že toto je, toto je výsledkom? Nie, hovoríme o vnútornom trhu a vieme, že na národnej úrovni mnoho pre plán obnovy urobiť mnohé, aby sa znova e, rozbehla ekonomika, ale e, je to negatívne pre závislosť, prepojenie krajín Vnútorný trh je kľúčovou e, otázkou a nie je to len otázka hospodárskeho vývoja, ale aj tiež sociálneho vývoja. A práve o to sa s mojimi kolegami snažíme dosiahnuť dohodu v tomto smere, ale nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť napríklad rokovania o mzdách. Ako môžete e, skoordinovať mzdy napríklad v Rumunsku, v Nemecku? Musíme dať možnosť e, týmto novým členským krajinám, aby sa chytili. Teraz, eh, ak dovolíte, otázka na vás. Ako môžeme vyriešiť eh, túto ťažkosť, eh, ten, túto veľkú medzeru? Možno by to mohlo v konečnom dôsledku byť aj nevýhoda v toto vnútorného trhu. Pán Baro, našim najdôležitejším bodom, na ktorý sa musím strediť, je zamestnanosť a vytváranie pracovných miest. To všetko, čo tu odznelo, ja všetko chápem z hľadiska miest. Každý jeden členský štát má svoju vlastnú zodpovednosť a to je niečo, o čom sa nebude viac diskutovať, ale potom sú tu ešte ďalšie možnosti. Je potrebné, aby európske fondy boli k dispozícii členským štátom, aby mohli využívať tieto fondy na to, aby zabezpečovali svoje pracovné miesta, aby uh, ponúkali ľuďom možnosti školenia, možnosti preškolovania, aby sa ľudia mohli vrácať eh, do práce. Je dôležité, aby Európa propagovala toto ľudské bohatstvo. Myslíte, že by ste mali konať iba na národnej úrovni? To je nesprávne. My konáme na európskej úrovni už eh, minimálne posledných 40 eh, rokov. V roku 1973 sa vytvorila konvencia odborov a od vtedy sa snažíme koordinovať eh, našu činnosť eh, s činnosťou firiem v Európe. Niekedy sa nám to darí viac, niekedy menej. Ak eh, napríklad pán De Bruck zdôrazňuje, že sme vytvorili nové pracovné miesta, v tejto súvislosti je problém v tom, že zároveň nerovnosť v Európe neustále narastá a polovica týchto nových pracovných miest je neistá. Teda otázka znie, čo môžeme ďalej urobiť nad rámec toho, čo sa môže dosiahnuť na, európske, na národnej úrovni, ale je tam aj európska dimenzia, keďže existuje vnútorný trh, musíme sa držať pôvodných sociálnych politík. Pán Mančin, vy si myslíte, že na základe prieskumov, ktoré sú v dispozícii, myslíte si, že existuje nejaké spoločné vnímanie vo všetkých krajinách Európskej únie, nejaké vnímanie sociálnej Európy? Otázka znie, či občania vnímajú Európu ako riešenie ich eh, najbytostnejších každodenných problémov. A je potrebné pripustiť, že je tam veľká medzera. Teda, ak si kladieme otázku, do akej miery im politici môžu pomôcť riešiť ich problémy. Iba 9% ľudí zhruba tvrdí, že Európa by bola schopná vyriešiť problémy a zhruba 43% ľudí tvrdí, že je to úloha národných vlád a zhruba 38 tvrdí, že je to úloha národ- miestnej regionálnej vlády. Teda vidíte, že občania si myslia, že vplyv Európy na ich život je veľmi vzdialený. Minulý, minulý rok na jar sa ukázalo, že mnohí ľudia si myslia, že kríza sa dá vyriešiť eh, aj na miestnej úrovni. Ľudia si myslia, že e, kríza je ďaleko, kríza je globálnym problémom. Je to otázka Spojených štátov, Medzinárodného fondu a tak ďalej, že ich priamo až sa takto netýka. Isté, že sú tu veľké očakávania, ale na druhej strane ľudia čakajú, že najskôr sa udejú nejaké zmeny na globálnej úrovni. Myslím, že to, čo najviac rozdieluje Európu v tejto chvíli, je, že občania vnímajú vplyv Európy na ich vlastný život rozdiely. Napríklad v severských krajinách alebo v Holandsku je to menej ako 85 ľudí uvádza, že Európa má priamy vplyv na ich životy. Na druhej strane Grécko, Portugalsko, Maďarsko, pobaltské krajiny, Rumunsko a dokonca aj Írsko. Teda nie je to len rozdelenie východ-západ alebo staré nové členské krajiny, ale skutočne celkovo ľudia takto rozdielne vnímajú vplyv Európy na ich každodenný život a to sa ukazuje aj vo volebnej účasti. Pozrime sa späť do Rumunska, pán komisár Orbán. Aké máte prvé dojmy z toho, ako hlasovali Rumúni? Myslíte, že sú sklamaní z Európskej únie? Ja si myslím, že nie. E, veľká väčšina podporuje Európsku úniu v Rumunsku, ale ešte sa ale platí, že účasť nie je príliš vysoká. Je relatívne nižšia, ako bola predtým vo voľbách roku 2007, ale napriek tomu môžem povedať e, s veľkou istotou, že veľká väčšina Rumunov podporuje Európsku úniu. Myslíte si, že mm, nejakým spôsobom Európska únia nebola schopná presvedčiť Rumunov o svojom zámere, pretože výsledky sú jasné, jednoznačné. Ja si nemyslím, že e, problém spočíva v samotnej Európskej únii. Ja si myslím, že musíme porovnať túto účasť aj s účasťou v nedávnych e, národných voľbách, čo, ktorá bola nižšia ako 40 teda je to jasne postoj občanov Rumunska k e, ich volebnému právu a prebieha mnoho debát, eh, niektoré z nich sú kontroverzne, ktoré sa týkajú Európskej únie. Ja si myslím, že záujem občanov nebol príliš vysoký o tieto voľby do Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne, pán komisár Orbán, za to, že ste sa k nám dnes večer pripojili. Monsieur komisár, est-ce que vous pensez... Vážený pán komisár Baro, aký je váš názor? Myslíte si, že táto komisia spravila nejaké chyby pri riešení tejto krízy? Napríklad, čo sa týka septembra, aký je váš názor? Myslíte, myslíte si, že je správne povedať, že ste nepripravili žiadny dostatočný plán na obdobu konjunktúry pre občanov? Čo sa týka práce komisie, tak podľa mňa tá bola veľmi dobrá. Ovšem, čo sa týka samotnej krízy, tak eh, sa to vyvinulo tak, že jednoducho členské štáty reagovali rozdielnymi spôsobmi. V prvej fáze vlastne chcela komisia, aby ten plán na obnovu hospodárstva bol európsky, ale tam boli určité problémy. Komisia, ale v každom prípade od začiatku, tak povediať, sa snažila zabezpečiť to, aby boli chránené úspory občanov aby sa zabránilo tomu, aby došlo k nejakým problémom v Európe v tejto oblasti. Zároveň musíme poukázať na to, že, Európ, že komisia možno mala lepšie zdôrazňovať, čo vlastne robí, napríklad čo sa týka regulovania finančných trhov a riešenia týchto otázok. No a myslíte si, že občania by súhlasili s tým, aby Európska, že, že Európska komisia spravila všetko, čo bolo nevinutné? Podľa môjho názoru ide o to, že keď si pozrieme údaje posledných 5 rokov, napríklad zoberieme si to, aké sú rozsudky súdneho dvoru, tak vidíme, že je to veľmi jasný signál a vidíme, že to je častokrát nesprávny signál voči občanom. Európsky súdny dvor považuje ekonomické slobody za dôležitejšie ako fundamentálne sociálne práva. Toto je žiaľ tak a preto komisia mala istou cestou, aby zdôraznila, že sociálne práva majú prioritu. Toto bol určitý záväzok voči občanom a ja som presvedčený, že občania dôverujú v Európe, ale stratili určitú vieru. A pre všetkým teraz v obdobie krízy je to veľmi dôležité. Musíme byť podstatne efektívnejší, ambicioznejší. Napríklad e, smernica o pracovnom čase nebola veľmi presvedčivé to, čo robila komisia. Čo sa týka Európskeho súdna dvora, áno, bola tam určitá snaha o výklad, o určitú úpravu a takým spôsobom, ktorý nebol akceptovateľný. Toto je jednoducho nesprávny signál. Dobre, prepačte, ale napríklad, keď ide o prípad automobilového priemyslu alebo aj ďalšie prípady, napríklad týka sa to Francúzska, Talianska alebo ďalších štátov, myslíte si, že európsky priemysel, napríklad aj odbory a európske vlády chcú mať viac Európy? Alebo je tam určitý ekonomický nacionalizmus. My sme v úzkom kontakte s kolegami v Opele a to, čo sa tam snaží vyriešiť, je to európske riešenie. To znamená, že nie je to iba riešenie situácie pracovníkov v Nemecku. To, čo my sme chceli mať, je určitá európska stratégia pre automobilový priemysel v všeobecnosti, lebo nemá zmysel pozrieť sa iba na tie problémy, ktoré sú v nejakom členskom štáte, ale myslím si, že celková európska priemyselná politika musí byť e, riešená jednotne. Myslíte si, že je to skutočná vôľa na strane európskych odborov e, vytvoriť určitý európsky prístup k, e, k sociálnym problémom? Musíte sa spýtať Rainera Hoffmana. Ale mňa by zaujímal váš názor. Dobre, ja sa k tomu vrátim, čo povedal pán komisár a potom budem našu otázku, ktorá je veľmi zásadnou. A to znamená, že čo sa týka Európskej inštitúcií, ako oni reagovali pri začiatku krízy. Ja by som povedal, že áno, reagovali, lebo tí prví, ktorí reagovali a ktorí reagovali radikálne a pozitívne, práve to bola Európska centrálna banka. Potom tá, ten druhý krok, to ešte bolo počas francúzského predsedníctva, a tam veľmi dôrazne sa konalo, bola tam snaha skutočne konať a vy, vypracovať určité prostriedky. No a ak by som mohol vysloviť určité slova kritiky, tak myslím si, že komisia je neoprávnene kritizovaná. Komisia sa totiž to snažila sa pripojiť k ním a komisia sa snažila dotlačiť členské štáty na to, aby vypracovali národné plány. Áno, to bolo 5 miliard eur. Samozrejme, to je ako kvapka na, kvapne na horúci kameň a preto trvalo až mesiace potom, keď Európsky parlament súhlasil s týmto návrhom. A myslím si, že musíme byť spravodliví voči európskym inštitúciám a musíme si uvedomiť aj to, že je to kombinácia viacerých faktorov. To znamená, že to, čo sa deje na európskej úrovni, musí byť doplňované aj národnými opatreniami. Myslím si, že to poučenie z tejto krízy je, že tento parlament, ktorý bol teraz zvolený, tak on spolu s novou komisiou bude musieť spolupracovať a bude nevyhnutné skutočne dokázať to, že iba jediné riešenie je európske riešenie. A teraz pán Mančin. Čo sa týka najbliž... nového Európskeho parlamentu, ako bude reagovať na sociálne otázky? Čo od neho teda očakávajú občania? Myslím si, že nie sú to abstraktné veci. Prvé z tých výsledkov sú do určitej miery naozaj šokujúce. Napríklad 36 e, hlasov e, v Rakúsku e, smeruje k euroskeptikom. A napríklad Hans-Peter Martin dosiahol 18 hlasov v Rakúsku za jeho, jasný, jasný, e, kriti- e, za jeho jasnú e, kritiku európskych udalostí. Ďalej potom máme podobné vývojové tendencie v Spojenom kráľovstve a v mnohých iných krajinách. Takže voliči chcú určitú, e, určitý osobný vzťah, osobnú integritu, nielen v nejaké všeobecné témy. To, či e, Európsky parlament bude mať dopady na ich osobný život, to sú naozaj tiež ambivalentné otázky na jednej strane chcú, aby niekto pre nich čo si urobil, na druhej strane politická kultúra naprieč Európou sa mení. V niektorých krajinách e, ľudia viac dôverujú Európskemu parlamentu než svojej vlastnej vláde. Chcú, aby Európsky parlament bol nejakou akousi vonkajšou kontrolou ich vlastného parlamentu, ale v zásade v takej situácii, kde je, že menej než 15 ľudí vôbec dôveruje európskym politickým e, stranám a pritom pre, voľby prebiehajú na základe kandidátiek politických stran, takže to je naozaj kontroverzný výsledok. Vážený pán komisár, bez e, finančných prostriedkov e, nič nebude fungovať. Nemáme tak trochu malý rozpočet na toto všetko? Myslím si, že mnohé veci sa dajú e, urobiť, keď sa dohodne komisia a parlament, napríklad pokiaľ ide o ratingové agentúry, ktoré možno z časti viniť za túto krízu. Keby tu bolo dobré spojenectvo medzi komisiou a parlamentom, e, a to sa udialo, veľmi efektívne pomáhal práve parlament, tak by sa dalo mnohé a dalo sa vyriešiť. Je pravdou, že ak chceme podporiť e, ekonomiku a spravovať e, infraštruktúru, z čoho ja mám skúsenosti, je dôležité a bolo by užitočné, keby sme mali naozaj moc e, mať väčší rozpočet, požičiavať si väčšie prostriedky, mať viac prostriedkov, ale vychádzajúc z tohoto, prostredníctvom investičnej banky sme urobili dobrý kus práce, podporili sme malé a stredné podniky, podporili sme oblasť fúzií. Myslím si, že potrebujeme viac finančných e, prostriedkov a väčší rozpočet pre EÚ, potrebujeme viac investícií, e, potrebujeme e, viac inovácií, štrukturálnych fondov a investícií s prostredníctvom nich, potrebujeme aktivitu Európskeho sociálneho fondu a celý dnešný rozpočet tvorí dnes iba 1% HDP EÚ a potrebujeme väčšie záväzky, potrebujeme európske zdroje európske zdaňovanie, daňový systém, pretože problém je v tom, že na mnohé tieto veci potrebujeme v rade jednomyseľnosť a mnohé členské krajiny zatiaľ nesúhlasia s tým, aby sme takto postupovali. Ak e, sa pozriete na výsledky týchto volieb a ak sa pozriete na veľmi nízku účasť, tak to nie je len reakcia na Európsky parlament, je to oveľa viac reakcia na európske politiky, kde práve členské krajiny konajú a práve členské krajiny prijímajú na pôde rady dôležité rozhodnutia. Pán Debuk, nemyslíte si, že väčší rozpočet Európskej únie myslí aj, znamená aj viac minenia? Samozrejme, väčší rozpočet znamená viac minenia. vždy, pretože ak dáte politikom peniaze, tak ich všetky minú. Otázka však znie, kto presne bude presúvať tieto peniaze, pretože ak navýšime rozpočet eh, Európskej únie tým, že zvýšime dane, to jednoznačne nie je riešenie. A práve to je ten kľúčový prvok eh, nielen presunu prostriedkov, a, ale aj moci. A ako som už povedala pred niekoľkými minútami, práve o tom eh, sa budeme musieť rozprávať. Keď ste sa ma pýtali na odbory, my sme otvorení sociálnemu dialógu. Vieme veľmi dobre, že európske sociálne systémy sú kľúčové aj v časoch krízy. Snažíme sa spolupracovať, sme ochotní spolupracovať v budúcnosti, ale musíme mať na pamäti, že ešte stále je veľa práce na národnej úrovni a to nie preto, že my na Európskej úrovni by sme nechceli urobiť, ale preto, že je to o mnoho účinnejšie na národnej úrovni v týchto konkrétnych prípadoch. A práve preto sme si to otvorení, ale sme pripravení veľmi pozorne sledovať, e, ako čo najúčinnejšie riešiť tieto problémy. A teraz, e, pán Marchy, máte 30 minút, e, sekúnd na to, aby ste povedali, čo presne znamená zvýšenie rozpočtu Európskej únie. Táto téma je veľmi kontroverzná, keď sa ma opýtate, či Občania chcú všetko to, čo znamená sociálnu ochranu. Samozrejme, 90% tvrdí, že áno, ale keď položím otázku, ste ochotní eh, platiť vyššie dane, aby ste toto získali, 80% povie, že nie. Hovoríme tu o investíciách. Nehovoríme tu o tom, že Európa by mala vyššie prevádzkové náklady, ale je to investícia a e, viem, že to platí o tie hlavné transeurópske siete. Dnes e, chceme rozširovať tieto siete, aby sme poskytovali prácu mnohým e, zamestnancom. Ďakujem pekne všetkým účastníkom na tejto debate. Ďakujem aj Bukurešti a teraz dávam slovo do Lyonu.